Dovidenia, pani komisárka, hovorí pani predsednička. Teraz vítame pani Georgievu, pretože máme na programe teraz správu pani Štrifler ohľadom Európskeho dobrovoľníckého zboru pre humanitárnu pomoc. Nech sa páči, pani kolegyňa, ďakujem pekne, pani komisárka, drahí kolegovia. Najprv by som chcela vyzdvihnúť angažovanosť, ako aj úsilie pani Georgieve, aby e, predložila tento nov, túto novú iniciatívu v rámci Lisabonskej zmluvy. Chcem zdôrazniť našu úzkú spoluprácu a našu, naše vynikajúce porozumenie, pokiaľ ide o tento legislatívny návrh. Ešte raz ďakujem. Iniciatíva Európskeho dobrovoľníckého zboru pre humanitárnu pomoc by mal vyjadriť humanitárne vedomia, takisto aj solidaritu Európskej únie, pomôcť ľuďom v núdzi, tým, že sa posilnie schopnosti Európskej únie práve zareagovať na humanitárne krízy. Európska únia musí zabezpečiť humanitárnu adekvátnu pomoc vzhľadom na nárast a šírku humanitárnych kríz. Dobrovoľníci budú zohrávať zásadnú úlohu v príprave na katastrofy, pri znižovaní e, rizik katastrofy a takisto aj pri posilnení práve prepojenia medzi e, e, E, naliehavou pomocou, obnovou a rozvoje. Je to veľmi dôležité, aby e, spustenie tohto bolo na základe identifikovaných potrieb v e, teréne, aby boli jasne stanovené tie potreby. Je to dodatočný nástroj k štruktúram a k existujúcim organizáciám a samozrejme bezpečnosť všetkých dobrovoľníkov musí byť zaručená. Všetci dobrovoľníci môžu sa uchádzať o tento post, musia mať rôzne kompetencie u mladých a takisto je potrebné, aby tam boli dôchodzoveci ako aj e, experti. Pokiaľ ide o tieto kompetencie, môžu získať e, certifikát e, dobrovoľníci potom, ako budú pracovať v rámci tomto zboru. Viackrát som sa stretla v rámci pilotných projektov s dobrovoľníkmi, ktorí viedli misie, ktoré naozaj mali neoceniteľné kompetencie a pomohli naozaj o populácii, ktorá to najviac potrebovala. Okrem tohto, teda iniciatíva, ktorá by mala eh, odstrániť nedostatky v humanitárnej pomoci, eh, by mala byť podporená osvetou a takisto aj myšlienkou európskeho občanstva. Humanitárna pomoc to je morálny eh, výkričník pre roky 2014-2020. Finančné zdroje na túto oblasť boli veľmi znížené oproti pôvodnému návrhu komisie. S tým sa znížilo takisto aj počet dobrovoľníkov poslancov, ktorí môžu byť vyslaní. Chcem e, využiť toto fórum na to, aby som vyjadrila svoje znepokojenie, pokiaľ ide o nedostatok finančných zdrojov pre e, GR Echo, hlavne pokiaľ ide napríklad humanitárnu krízu v Afganistane. Veľmi po- dobre poznáme problémy GR Echo. Myslím si, že táto iniciatíva dúfam, že bude úspechom, aby sme pomohli tým najohrozenejším e, skupinám obyvateľstva a aby sme zabezpečili a efektívnosť týchto programov, aby tieto boli pravidelne ešte aj monitorované a zhodnote. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Strifle. Teraz e, pani Georgieva, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rada by som začala tým, že sa poďakujem Európskemu parlamentu, hlavne pani Strifler, za podporu pri vytváraní dobrovoľníckého európskeho zboru. Táto podpora odráža takisto názory európskych občanov, ktorých reprezentujete podľa Eurobarometra 88 Percent Európanov je za vytvorenie tohto Európskeho zboru a boli by veľmi radi, keby sa pustili do týchto aktivít s aktívnou angažovanosťou parlamentu, rady a komisie prichádzame do toho finálneho štádia, aby sa tak stalo. 20 tisíc Európanov do roku 2020 sa zúčastní tých e, aktivít, na základe ktorých sa pomôže všetkým tým, ktorí sú postihnutí mnohými katastro- ktorí sú vydaní, vystavení mnohým katastrofám. Budú to nové skúsenosti v tomto čase úsporného rozpočtu sme tvrdo pracovali na tom, aby sme poskytli hodnotu za tieto finančné prostriedky. Je dôležité, aby sa pomohlo týmto dobrovoľníkom, aby na sebe pracovali. Väčšina z nich to sú mladí ľudia a tá dobrovoľnícká práca pre nich e, znamená presadiť sa na trhu práce. Uskutočili sme tri kola pilotných projektov. 40 humanitárnych organizácií sa na nich zúčastnilo, uskutočnili veľmi dobrú analýzu toho, čo je potrebné pri stanovaní noriem, štandardov, pre, e, v prospech toho, aby program sa stal platformou pre Európanov na dosiahnutie skutočných hodnôt, aby ponúkli pomocnú ruku tým, ktorí to veľmi potrebujú. No videli sme entuziasmus a rozhodnosť tých, ktorí sa zúčastnili tohto pilotného projektu. 250 ľudí teda od, e, e, ktorí mali e, mladého ducha, najmladší mal 21 rokov z týchto dobrovoľníkov, no potom boli aj takí, ktorí mali 70 a Stretávanie sa s týmito ľuďmi ma robí hrdou na to, že som Európskou komisárkou pre humanitárnu pomoc. To tu ukazujeme. E, nie je teda e, náhodou, že sme lídrom. No pokiaľ ide o tento príspevok Európskeho parlamentu, chcem ozrejmiť niekoľko vecí. Európsky parlament uh, zohrával um, veľmi dôležitú úlohu pri tejto iniciatíve, takisto opatrenia pri komunikácii a viditeľnosti čo vlastne viedlo k tomu, že tento projekt bol možný. Parlament posilnil tento dobrovoľnícky zbor, teda jeho etablovanie. A my sme eh, vylúčili dobrovoľníkov z ich vysielania do krajín, ktoré sú vystavené ozbrojeným konfliktom. A e, všetky ustanovenia e, sú e, v súlade <clears throat> s našimi pravidlami. A parlament podporoval E, genderovú dimenziu za každým, keď sa dostávam do regionov postihnutých e, týmito konfliktami, tými katastrofami. E, nevidím ženy iba ako obede, obete, ale ako výťazky, ktoré zachránili život. Dovolte mi, aby som povedala, že vieme, že sme len na začiatku tohto procesu. Tešíme sa, že budeme mať možnosť spolupracovať s Európskym parlamentom postupne pri implementácii programu, pri adoptácii, pri prijatí delegovaných aktov a takisto, tak, tak ako pani Strifler povedala, aj s finančnými prostriedkami, takisto s ročnými správami o evaluácii, teda hodnotenia, implementácii. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz v mene výboru pre rozpočet odzovám slovo eh, kolegyne Muniz de Urkiza. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Keď tu máme 6 milión eh, ľudí, mladých ľudí, ktorí majú menej ako 25 rokov, ktorí sú nezamestnaní z toho veľká časť je v Španielsku, tak myslím si, že naša priorita je práve boj proti nezamestnanosti a vlastne nezamestnanosti medzi mladými. Tento Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc je veľmi dobrým opatrením, avšak vtedy, keď bude rozvíjať kompetencie ako aj zamestnateľnosť práve mladých v humanitárnej oblasti. 147,5 e, milióna e, eur do tohto rozpočtu, ktoré by malo zabezpečiť e, miesta e, európskym e, mladým. E, to je síce fajn, ale je to oveľa menej, o 10 miliónov menej, ako žiadala komisia, tak ako to aj povedala kolegyňa Štrifler, ale ak sa toto pretaví do práce pre mladých, tak potom to vítame. A všetko potrebné, aby to bolo efektívne v tejto oblasti, kde všetci súhlasíme, že je to pozitívny krok pre Európsku úniu. Okrem e, e, toho, výbor pre rozpočet si myslí, že toto financovanie Dúfam, že nebude na úkor eh, humanitárnej pomoci a že to eh, nebude eh, realizované tak, že mimovládne organizácie budú musieť zabezpečiť financovanie týchto mladých. Inak budeme môcť byť píšni na tento Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc. Ďakujem pekne pani Muniz de Urkiza. A teraz má slovo minútu Boulon, kolega Boulon za výbor pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Nie je tu prítomný. Tak ideme k ďalšiemu rečníkovi a to je pán Kačmarek, 1 minúta 30. Pani Przewodnicząca. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcem sa poďakovať pani komisárke a pani Štifler, našej spravodajkyni, za ich angažovanie sa v tomto dôležitom projekte, teda dôležitom pre celú Európsku úniu. Jednou z úloh Európskej únie je poskytovanie humanitárnej pomoci. Musíme koordinovať našu činnosť. Totiž e, pomoc bolo treba niekedy poskytnúť na niekoľkých miestach v tom istom čase. Tá myšlienka humanitárnej pomoci je pekná, ale aby európska reakcia bola účinná, musí byť dobre zorganizovaná a musí sa dobre koordinovať a preto sa teda etabloval Európsky dobrovoľnícky zbor, mal sa pričiniť o zlepšenie schopnosti Európskej únie reagovať na krízové situácie, ale takisto na vytváranie tejto veľkej schopnosti a životoschopnosti a odolnosti tretich krajín v prípade, že sú postihnuté tieto krajiny e, živelnými katastrofami. Ďalej e, tento zbor e, sa bude musieť riadiť zásadami, e, respektíve konzensom, európskym konzensom pre humanitárnu pomoc. Bude to dôležité pre všetky lokálne spoločnosti. Kretu, Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Kretu, jedna minúta. E, ďakujem pekne. Ja by som chcela poblahoželať pani Štrifler a takisto aj pani komisárke Georgieve za neustalú podporu pri vzniku tohto dobrovoľníckého Európskeho zboru pre humanitárnu pomoc, ktorý predstavuje veľmi dôležitý krok pre posilňovanie medzinárodného profilu, ako aj imidžu Európskej únie. Môžeme tak efektívne reagovať na humanitárnu krízu v tretich krajinách. Tie nasledujúce kroky Európskej únie len dokazujú našu solidaritu s osobami v núdzi, v ťažkostiach a je to o to dôležitejšie, práve v dobe, kedy počet kríz tohto druhu narastá, kedy hospodárska nestabilita znižuje množstvo prostriedkov na pomoc. Tento zbor na podporu humanitárnej pomoci bude môcť aktivizovať až 5000 dobrovoľníkov, ktorí budú môcť častokrát reálne zasiahnuť a zlepšiť situáciu. Ďakujem pekne, pani Kretu. A teraz má slovo na 3 minúty. Pán Newton ďakujem pekne, pani predsednička. A ja som naozaj hrdý, že sa môžem tejto rozprávy zúčastniť, lebo je to naozaj vec veľmi dôležitá. Je to projekt, ktorý spúšťame. Neviem, či médiá toto zachytia. Je to dobrá správa, takže to nie je až také zaujímavé. Ale ide o návrh, ktorý predpokladala Lisabonská zmluva, čiže je to naozaj dlhodobý, pozitívny európsky vývoj, na ktorý sme čakali. Výbor pre e, rozvoj, tam hlasovala iba jedna osoba proti, naozaj sme boli veľkou väčšinou za, pod vedením pani Strifle, naše spravodajkyne. Ja som spoločne s ňou a s ďalšími členmi výboru si vypočul tých mladých, eh, ktorí sa zúčastňovali takýchto projektov a naozaj s tým majú vynikajúce skúsenosti, lebo na jednej strane pomáhajú tým menej šťastným, kde dochádza k národným katastrofám, či sú to záplavy, zametrasenia a tak ďalej, čiže môžu svet trošičku zlepšiť a môžu pomôcť. Ale tí, čo sa zúčastnili tých pilotných projektov, tak tí povedali, že je to vynikajúca skúsenosť spolupráca s ľuďmi z iných európskych krajín. Takže je to naozaj pozitívne pre všetkých zúčastnených. A ja to vnímam ako veľmi dobrý príklad, niečo ako program Erasmus, ktorý umožňuje študentom študovať v rôznych častiach Európy, naučiť sa nové veci, o veciach jesť špagety a tak ďalej. Čiže toto je naozaj veľké šťastie a je naozaj šťastie aj pomáhať ľuďom v iných častiach sveta. Ja som bol účastný aj triálogu, snách e, dospieť k dohode s radou a bola tam jedna vec, ktorá ma sklamala a snáď aj kolegov, a to, že na strane parlamentu my sme chceli, aby tí dobrovoľníci mali nejakú identitu, niečo, čo ich označí ako EÚ, možno nejaký malý prívesok, e, odznak, no ale členovia rady, mnohí si mysleli, že to nie je dobrý nápad, ale ja si myslím, že by sa to mali hambiť a ja dúfam, že niektorí z tých dobrovoľníkov budú niesť európsku vlajku hrdo kamkoľvek pôjdu. Pani Georgieva, to, čo ste povedali naozaj, bolo veľmi zaujímavé, teda, že Eurobarometer tvrdí, že 88% našich občanov podporuje takéto čosi. Samozrejme, ja vítam ich ústretovosť a keď sa zamyslím nad svojou krajinou, tam UKIP, toto strašidlo boja proti všetkému, proti zahraničnej pomoci, proti cudzincom, proti imigrantom a tak ďalej. Dnes tu nie sú, tejto rozpravy sa nechcú účastniť, no to ma neprekvapuje, ale zajtra sa naozaj pozriem na to, ako budú hlasovať euroskeptici, UKIP a ďalší budú hlasovať proti tomuto návrhu. Toto je naozaj veľmi osobitná vec, špeciálna pre EÚ a ja si myslím, že hoci je nás tu teraz málo, môžeme byť všetci hrdí na takéto čosi, teda že spúšťame takúto vec, ktorá bude naozaj prospešná pre Európu aj celý svet. Ďakujem. Don. Ďakujem pekne pána Newton Don a teraz odozdávam slovo kolegovi Svensonovi 1 minúta 3. Ďakujem pekne pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj pani komisárke a ďakujem aj spravodajkyni pani Strifler. Ja si myslím, že je to naozaj čosi vynimočné, že sa nám podarilo dopracovať až do tejto pokročilej fázy, teda už e, o chvíľu spustíme e, túto dobrovoľníckú službu. Je to otázka solidarity, e, zvýšenej efektívnosti. Niektorí ľudia hovoria, že EÚ by sa nemala do takýchto vecí miešať, ale ja k nim istotne nepatrím. Ja si nemyslím, že by bolo dobré nezapájať sa, neangažovať sa, lebo je tronze kľúčová otázka solidarity, ktorá vyšle posolstvo v tom zmysle, že my v Európskej únii chceme byť súčasťou medzinárodného spoločenstva, že naozaj chceme, aby si ľudia naozaj pomáhali, e, že to je súčasťou našej etiky. A je to súčasťou Lisabonskej zmluvy a naozaj sa z toho veľmi tešíme. Je to vec, teda zoznam expertov, tak aby sme mohli si vyžiadať tých správnych, nebudeme ich musieť v momente potreby začať hľadať. Už sme si vypočuli, že tá pomoc v, na Filipínach bola veľmi dobrá. To je, myslím, že dobrý príklad. Naša medzinárodná pomoc sa naozaj vyvíja tým správnym smerom, takže blahoželám pani Strifle, blahoželám komisii a všetkým zúčastneným, pretože takýto dobrovoľnícky zbor zakladáme. Myslím si, že to je veľký pokrok. Smer vpred v prospech Solidarity. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Svensson. A teraz kolega Cortez Lastra. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som povedať niekoľko pripomienok k vystúpeniu pani ktorý je jej správe, takisto aj pani komisárke. Chcem povedať, že naozaj máte masívnu podporu zo strany socialistov. Toto je veľmi dôležitý krok, ktorý chceme urobiť, ktorý chce urobiť parlament odhlasovaním tohto nariadenia, pretože toto je naozaj gigantický krok ktorý podporujeme a ktorý sme začali už v roku 2006. Ďalej eh, v rámci Lisabonskej zmluvy to nebolo zakomponované ako niečo povinné. Obzvlášť v krízových situáciách je veľmi dôležité, že môžeme urobiť takýto solidárny Erasmus, čiže program, ktorý umožní eh, mnohým tisíckam občanov, aby sa eh, vyškolili, aby takisto zároveň aj pomohli Mali by sme zabezpečiť jeho doplnkovosť, mali by sme zabezpečiť, aby osoby, ktoré budú na mieste, boli kompetentné, aby bola ich viditeľná ich práca, aby sme posilnili eh, prepojenie medzi Eh, medzi tou naliehavou pomocou, obnovou a rozvojom. Pokiaľ ide o naše záväzky a ohľadom tie našich eh, hodnot, pokiaľ ide o ľudskú dôstojnosť, je potrebné si uvedomiť, že toto pomôže, pomôže eh, Európe byť solidárnejšou. Myslím si, že by sme mali pomôcť, preto je potrebné mať takýto nástroj, ktorý umožní tým, ktorí to najviac potrebujú, je potrebné preto mať takýto nástroj. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička a teraz pán kolega Preda. Jedna minúta, ďakujem pekne. Ja tiež chcem poblahoželať pani. Ďakujem pekne. Chcem sa ja poďakovať pani Strifler za túto správu. Prijatím tejto správy sa posunieme o krok ďalej pri plnení článku 214 Lisabonskej zmluvy totiž ide o zákonný, zákonný rámec, ktorý poskytne pomoc tým, ktorí sa chcú zúčastniť tejto práce v Európskej únii. Viem, že tento zbor musí zodpovedať princípom Isté, že je to aj istá závislosť od potrieb na tvári miesta. Súčasne vítam eh, vyradenie konfliktných situácií z tejto oblasti. Je totiž dôležité tomu dobrovoľníckému zboru poskytnúť bezpečnosť. Ďalšie ustanovenie nám umožňuje v svetle skúsenosti ďalších rokov tento nástroj prispôsobovať a ja pevne verím, že tento nástroj poskytne pozitívny imič Európskej únie. Som totiž presvedčený o tom, že tento dobrovoľnícky zbor nie je ničím iným ako reflexiou našich základných hodnôt v Európe. A týmto spôsobom dávame mladým ľuďom v Európe ukázať solidaritu s mladými ľuďmi v iných krajinách pre Európsku úniu. E, tento e, zbor prispie k lepšej viditeľnosti. Ďakujem pekne, pán Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Takýto humanitárny zbor už v roku 2012 navrhla komisia tak, aby sme mohli aby sme mohli pomôcť tým, ktorí sú vystavení krizovým situáciám v iných krajinách. Takýchto katastrofálnych situácií narastá, finančných prostriedkov je čoraz menej, čiže je dôležité, aby komisia e, navrhla tento dobrovoľnícky zbor ako doplnkový k existujúcim aktivitám bez duplicity. My vítame nový prístup, e, pretože stanovuje štandardy pre identifikáciu, výber, zaškolenie a nasadenie dobrovoľníkov v partnerstve partnerstve so, so špecializovanými inštitúciami. Vítame to preto, lebo e, zavádza neustále vyhodnocovanie efektívnosti našej dobrovoľníckej pomoci na základe stanovených ukazovateľov. Ja osobne podporujem vytvorenie kvalitatívnych aj kvantitatívnych indikátorov, pokiaľ ide o dosahovanie našich operatívnych cieľov. Takže gratulujem k návrhu. Ďakujem. Dobre, takže teraz prejdeme ku catch Aj máme tam 11 žiadosti o slovo, takže odovzdám slovo všetkým. Poprosím vás, aby ste dodržali rečnícky čas. Jedna minúta, viac nie. A teraz odovzdávam slovo pani Panajatovej. Jedna minúta. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, приветствам Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani komisárka, ďakujem a gratulujem spravodajkyni k dohode s radou na návrhu o vytvorení Európska dobrovoľníckého zboru. Ja chcem pani komisárke Georgieve zablahoželať k jej neustálemu úsiliu v tomto celom procese ktoré zabezpečí úspech tohto zboru. Ja si spomínam na situáciu eh, pred pár rokmi, kedy som bola v bulharskom parlamente a mm, tedy sa hovorilo o vytvorení takého dobrovoľníckého zboru pre mm, humanitárnu pomoc a Myslím, že takáto iniciatíva zohľa dôležitú úlohu, pokiaľ ide o profesionálny rozvoj mladých. Dostanú možnosť e, vycestovať, e, získať e, cenné skúsenosti, zapojiť sa do siete európskych dobrovoľníkov. Ja vítam návrh uznávania dobrovoľníckej práce ako profesionálnych skúseností. Ďakujem pekne.

ten ozajstný altruizmus, tá ozajstná solidarita, ktorá vedie veľa Európanov k dobrovoľnej službe, umožňuje iným spôsobom meniť Európu. Avšak máme niekoľko výhrad, pokiaľ ide o vytvorenie tohto Európskeho dobrovoľníckého zboru pre humanitárnu pomoc. Ide o víziu, ktorá je trošku taká iná, pokiaľ ide o to dobrovoľníctvo, aby sme z dobrovoľní, do dobrovoľníctva vniesli tie hodnoty, ktoré nie sú vo všeobecnosti e, účastné v európskych, hlavne sektoriálnych politikách, ktoré môžu mať e, dopad na e, tieto rozvojové krajiny. neprispieva to tak, ako by to bolo potrebné k posilneniu spolupráce a rozvoja. A toto sú určité obavy, ktoré v tejto oblasti máme. Ďakujem pekne, pán Ferrera. A teraz má slovo pán Kelly. Počuli sme už, že je to dobrá vec, ale nepočúvame o tom veľa v médiách tak ako pani komisárka povedala, že takmer 90 obyvateľov Európskej únie je za etablovanie tohto zboru. Preto sa chcem poňakovať za túto dobrú prácu, je to dobrý návrh. Je to dobrá myšlienka, aby mladí ľudia vykonávali dobrovoľníckú prácu. Poznám veľa mladých ľudí, ktorí vykonávali takúto dobrovoľníckú prácu potom, ako skončili svoje štúdium a vykonávali ju v, zahranič- v zahraničí. Poznám aj starších ľudí, ktorí sú na dôchodku a strávili veľa času ako dobrovoľníci. Je veľmi dôležité, aby sme to zorganizovali, aby dokázali ľudia takto spolupracovať. Ďakujem pekne, pani predsedajúca eurokritici tu zrejme budú mať problémy pri hlasovaní. Áno, človek môže byť eurokritický, ale napriek tomu e, môže byť e, človek nápomocný. Ja som napríklad člen, ja som bol členom dobrovoľníckej organizácie. Nepotrebujeme Lisabonskú zmluvu na to, aby sme pôsobili v zahraničí. Konkrétne e, napríklad sme veľmi pomáhali v Taliansku i v Rakúsku, keď to bolo treba, považujem za vynikajúcu vec, že nabádame mladých ľudí, aby niečo také robili, ale na tomto mieste chcem povedať, že je to pozitívna vec, chcem pripomenúť, že máme veľa problémov aj v rámci Európskej únie. Napríklad, konkrétne napríklad požiare v Grécku, kde sme mali ohromný deficit. Pomôžeme si aj my sami a bude to motivácia pre mladých ľudí v celej Európe. Ďakujeme pekne, pán Obermajer, pani Šujca. Um, videli sme v ostatných e, veľkých katastrofách, že naozaj potrebujeme rýchlu a účinnú pomoc, aby sme dokázali pomáhať obetiam tým, že pomôžeme obyvateľom, ktorí sú v kríze. Je to veľmi naliehavá vec pre Európsku úniu. Európska únia dáva takmer 50 globálnej humanitárnej pomoci Preto je veľmi dôležitý tento dobrovoľnícky zbor. Počuli sme, že 90 obyvateľov Európskej únie e, si myslí, že je dôležité aj v hospodárskej kríze vykonávať dobrovoľníckú činnosť tohto typu. Pokiaľ ide o Chorvátsko, 466 e, aktivít sa podniklo v roku 2012 s 922 e, dobrovoľníkmi spolu. Takže máme veľmi rozvinutú sieť dobrovoľníckých činností v Chorvátsku. Krizele umanitare registrate în ultimii ani la nivel mondial e, Musíme reagovať na tieto javy účinne. Návrh na vytvorenie tohto dobrovoľníckého humanitárneho zboru predstavuje konkrétny projekt takejto iniciatívy. Mobilizácia dobrovoľníkov v rámci humanitárnych misií bude tvoriť pridanú hodnotu, ktorá doplní existujúce misie, stanovenie spoločného rámca Európskej únie posilní cezhraničnú spoluprácu medzi dobrovoľníckými organizáciami v členských krajinách a príspeje k výmene osvedčených postupov. Považujem tiež za dôležité, aby sme uskutočňovali osvetovú činnosť o význame dobrovoľníckej a humanitárnej činnosti, čo príspeje k občianskému duchu a k súdržnosti na úrovni regionálnej, národnej, európskej. A teraz má slovo pani Morvaj. Jeden náš kolega, liberál, nás upozorňuje na tom, že je veľmi e, zaujímavým fenoménom etablovanie tejto dobrovoľníckej činnosti. No a my, ktorí sme euroskeptici alebo Ehm, teda tí, ktorí až tak veľmi nie sú za Európsku úniu. Nož ja vám chcem povedať, že vás môžem pozvať do Maďarska a pozriete sa na to, ako Maďari za mizerný groš ehm, pracujú a povedzte im, že by mali byť pyšní a mali by pôsobiť pod vlajkou Európskej únie. No chcem vám zaželať veľa úspechov, keď e, budete pod týmto tlakom. Pán Plenkovič, nech sa páči. Pán Plenkovič. A ešte modrá karta. Pani Morvaj, príjmete modrú kartu? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. No, moja... m- mm, e, Manželka je Maďarka, nový rok som strávil v Budapešti, takže ja prídem do Maďarska, príjmem vaše pozvanie. Poznám veľa Maďarov, rád sa s nimi porozprávam. Mnohí sú veľmi veľkí entuziasti, pokiaľ ide Európsku úniu. Pani Morvaj, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán poslanec. No, ale e, buďte, e, buďte pripravení na to, e, že ja vám ukážem aj krásne kaviárne, operu v Budapešti a mnohé iné výborné veci ale tiež vás zoberiem do Teska alebo do iných obchodných reťazcov, kde tam ľudia pr- pracujú za pár forintov. Porozprávajte sa potom s nimi a potom budete vedieť, či sú tak veľmi za európsku vlajku. Ďakujem pekne, pani Morvo, za tento návrh a teraz má slovo pani Plenkovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pevne verím, že vytvorenie tohto dobrovoľníckého zboru bude dobrou vecou pre Európsku úniu a vítam úsilie, ktoré, ktoré e, pani komisárka vynaložila. Čiže to všetko, čo sa urobilo na úrovni komisie na úrovni konzultácií s mimovládnymi organizáciami. Ja si myslím, že potrebujeme dobrý právny rámec, dobrý rozpočtový rámec, ak berieme teda do úvahy tých 150 miliónov eur, ktoré máme k dispozícii. Je to dôležité tak pre aktivity mladých ľudí, ako aj starších ľudí, ktorí sú entuziastickí, majú znalosti, a dokážu pomáhať v náročných e, situáciách. Ja myslím, že to prispeje k našemu zviditeľneniu ako Európskej únie. Ďakujem pekne, pán Plankovič, a teraz má slovo pán Stigr. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ja vítam správu pani Strifler a iniciatívu na založenie dobrovníckého zboru pre humanitárnu pomoc. Tým sa prehlbí aj to líderstvo, ktoré má Európska únia v dobrovoľníckej činnosti. V Chorvátsku vítame toto opatrenia. Som si istý, že to prispeje ku posilneniu európskej dimenzie pri vytvorení, pri vytvorení európskej identity, ktorá je charakterizovaná e, poprednou pozíciou pri poskytovaní humanitárnej pomoci. Isté sú rozdiely medzi nami, ktorí v to veríme, a medzi populistami. Preca nebudeme zatvárať hranice pred e, ľuďmi, ktorí sú vysoko kvalifikovaní a ktorí by radi pomohli aj druhým ľuďom. Ďakujem. Ďakujem všetkým a teraz odozdávam slovo pani komisárke. Thank you, Madam President. I, I'm a... Ďakujem, pani predsedníčka. Naozaj sa teším z tej podpory, ktoré sa nám tu dostalo z úst poslancov na adresu tohto dobrovoľníckého zboru pre materiálnu pomoc. Ja by som len zareagovala na zo pár vecí. Ja by som zareagovala na to, čo tu odznelo. Boli tu určité obavy v súvislosti s tým, ako sa rozvojové aktivity zo strany EÚ implementujú a teda či tento dobrovoľnícky zbor prispeje k rozvoju len chcem zvorazniť toľko, že sme sa naozaj snažili tvoriť taký zbor, kde budú kompetentní, kvalifikovaní, tak aby pomohli tým, ktorí sú v núdzi, pomôcť si s nami. Čiže pomôcť pomoc, pomôcť si. O toto nám ide. E, chceme e, vyškoliť e, dobrovoľníkov priamo v teréne, chceme posilniť lokálne kapacity, na riešenie, predchádzanie a riešenie um, prírodných katastrof, uh, ktoré sú naozaj nepredvídateľné. Ďalej ste spomínali viditeľnosť. Teda ako informovať verejnosť o tých pozitívnych správach. No, my sa v tejto iniciatíve naozaj uh, snažíme a v spolupráci s parlamentom ju zviditeľniť. Pani Strifor a ja e, plánujeme chat na Twitteri. Aj vy sa môžete zúčastniť. E, nech sa páči. No ale naozaj je veľmi zložité ľuďom postúpiť dobré správy. Keď sa niečo udeje, nejaká katastrofa, tak e, o tom sa informuje, ale pokiaľ je o prevenciu, tam to pokrývkáva. Čiže práve preto sa my v humanitárnej pomoci v súčasnosti zameriavame na to, a týka sa to aj civilnej obrany, e, sú investície do prevencie, do pripravenosti. Hoci je to ťažké, je to potrebné robiť tak, aby zajtra bolo menej obetí a menej utrpenia. A ešte úplne na záver, tá práca ešte len začína, tá naozaj tvrdá práca, pretože až teraz sa začína implementovať táto iniciatíva a naozaj ma teší, že môžem povedať, že došlo k obrovskej podpore zo strany humanitárnych organizácií. Najskôr možno boli skeptickí voči tejto iniciatíve, ale už sa zúčastňujú, zúčastňovali sa prípravy, sú s nami na jednej lodi. Takže naozaj verím, že naša činnosť, činnosť toho, toho zboru pomôže Európe zlepšíte svoj imič, pomôže to konečnom dôsledku aj konkurzeschopnosti Európy ako bohatého regiónu. Teda budeme bohatí nielen na zdroje, na peniaze, ale bohatí na ľudí a hodnoty. A toto je e, to, čo ma naozaj uspokojuje v našej spoločnej práci. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz, pani Strifler, ešte môžete povedať posledné slovo. Máte? Ďakujem pekne, budem sa snažiť byť stručná. Všetko už bolo povedané. Je pravda, že na začiatku bolo veľa obav, pokiaľ ide o tento zbor zo strany mimovládnej organizácie, takisto pokiaľ ide o bezpečnosť týchto dobrovoľníkov. V tejto správe môžete konštatovať, že sme sa snažili zareagovať na všetky tieto obavy, na všetky tieto otázky. Ja by som naozaj chcela poďakovať všetkým politickým skupinám, pretože Chcem poďakovať takisto aj tieňovým spravodajcom, pretože sme naozaj pracovali spoločne. Chcem poďakovať takisto aj mojim asistentom. Chcem poďakovať aj našej pani komisárke Georgieve a jej asistentom. Bola to veľmi príjemná spolupráca, ktorá trvala dlho, ale bola naozaj veľmi príjemná. Poskytla nám nový nástroj, ozajstnú pridanú hodnotu a opakujem ešte raz, ktorá zohľadňuje toto európske občianstvo, ktoré sme tak potrebovali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Strifler. Tým pádom uzatváram diskusiu a hlasovanie sa bude konať zajtra o 12. hodine. Dovidenia, pani komisárka. Program schôdze nás vedie teraz k jednominútovým vystúpeniam a na začiatok odovzdám slovo najprv pánovi Nikolesku na jednu minútu 30. Ďakujem.